tiež uvedené v zápisnici z tejto schôzy. V stredu budem podpisovať tri akty spolu s predsedom rady a názvy týchto aktov budú takisto uvedené v zápisnici z tejto schôdze. Výbor pre ústavné záležitosti navrhuje